Mesdames et messieurs, nous allons... Dámy a páni, môžeme začať. Je to naše prvé zasadnutie v tomto kalendárnom roku. Pokiaľ sa nemýlim, v úlohe prvého podpredsedu je mi potešením predsedať tomuto konštitučnému zasadnutiu pre druhú polovicu volebného obdobia. Takže ja tu budem sedieť dovtedy, kým si dnes popoludne zvolíme predsedu. Chcela by som vám pripomenúť, čo tu vlastne máme robiť. Máme tu zvoliť predsedu a 1 až 4 podpredsedov v súlade s článkom 191 pravidel. V prvom rade budeme eh, voliť predsedu, potom podpredsedov. Aby hlasovanie dopadlo dobre, musím začať tým, že si overím, či tu niektorí poslanci sú zastúpení svojimi zástupcami podľa článku 187. Sú tu teda nejakí neriadní členovia tohto výboru? Ak áno, musia nám povedať eh, svoje meno, pán Čabaroj a pán Filip Kačmarek, áno, je tu. Takže pred hlasovaním musíme robiť dve veci. Musíme si overiť, že sme uznášania schopní, teda či je tu štvrtina všetkých členov. Áno, to je podľa článku 195, sme uznášania schopní. A teraz sa pýtam, či sú tu nejakí kandidáti na miesto predsedu výboru. A pani Kres. Áno, ak by som smela. Myslím si, že je mi potešením ako koordinátora našej skupiny e, predložiť kandidatúru pani Eva, Evy Žoli, ktorá bude aj naďalej e, predsedničkou našho výboru. Ďakujem. je kandidát člena politickej skupiny, ktorá má aspoň 5 e, plnoprávnych členov. Ste prítomní? Alebo ste informovali o svojej prítomnosti? Je tu? Akceptujete? Áno, je mi potešením akceptovať to. Vyplnili ste e, prehlásenie o finančných záujmoch? Áno, ďakujem. Takže hlasovanie aklamačne. Dobre, takže to by bolo. Aklamačne sme hlasovali, pretože sme nemali nejakého iného kandidáta. Sme naozaj nadšení, že pani Žoli bude aj naďalej predsedničkou výboru v druhej polovici tohto volebného obdobia. Týmto je zvolená za predsedničkou podľa článku 191, e, 11.1 a v mene všetkých členov výboru by som chcela povedať, akým je potešením pre nás pokračovať vo svojej činnosti pod vašim vedením, pani predsednička. Môžem vás požiadať, aby ste si opäť zasadli na svoje miesto tu za predsedníckým stolom. Félicitations. <laughs> Merci, merci. Je tiens d'abord à remercier Madame V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani Stifler, že súhlasila s tým, že bude viesť toto hlasovanie a že to urobila tak dobre. Vážení kolegovia, chcem vám zaželať všetko najlepšie v tomto roku a hlavne tým, s ktorými som sa nestretla minulý týždeň v Štrásburgu. No a v neposlednom rade e, sa vám chcem e, poďakovať za to, že ste mi do rúk opäť vložili vašu dôveru. Keď sme začali toto legislatívne e, obdobie v roku 2009, ešte sme trpeli dôsledkami prvej finančnej a hospodárskej krízy a boli sme ochotní podporovať a obhajovať rozvojové krajiny a kvalitu života v týchto rozvojových krajinách. Napriek tomu, že krajiny boli v pokušení obmedziť dotácie do rozvojových krajín, mienili sme e, pokračovať v tejto práci. Teraz kríza opäť nastúpila a občania Európskej únie sú každým dňom stále viac postihnutí touto krízou. Samozrejme je našim úmyslom urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme obmedzili dôsledky krízy na náš každodenný život. E, máme stále nádej v európsky projekt. Nesmieme ale zabúdať ani na krajiny na juhu, ktoré trpia touto krízou, e, ktorú ešte eskaluje eskalujú klimatické zmeny. Preto bude naša úloha o to ťažšia. A som však presvedčená, že sme schopní doviesť našu snahu k úspešnému výsledku, pretože viem, ako ste zapálení eh, pre túto vec a ako bojujete za to, aby eh, parlament tiež zohrával veľkú úlohu v tomto, pretože máme za sebou aj podporu 500 miliónov občanov Európskej únie. Takže ďakujem vám ešte raz za vašu dôveru. A teraz e, budeme hlasovať o ďalších členoch e, grémia tohto výboru. Zvolíme si teraz štyroch podpredsedov, ako ustanovujú pravidla. Skôr ako začneme hlasovať, chcela by som sa opýtať, e, kto sú kandidáti. Takže najprv prvý podpredseda chcela by som navrhnúť pani Štrichle za prvú podpredsedničku, za druhého podpredsedu pána Devu a za tretieho podpredsedu pani Caniky. Ďakujem veľmi pekne. Sú tu ešte nejaké ďalšie kandidáti? Pán Martinek? Prosím do mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Gratulujem vám k zvoleniu do vašej funkcie. Za skupinou socialistov by sme chceli predložiť aj kandidatúru e, pani Kretu. Neviem, či to bude za e, prvého, druhého alebo tretieho podpredsedu, ale nechala nám to dokument, v ktorom hovorí, že súhlasí so svojou kandidatúrou, ale myslím si, že to nie je na pozíciu prvého podpredsedu, ale štvrtého podpredsedu, ak sa nemýlim. Áno, je to na pozíciu štvrtého podpredsedu. Uh, Takže prosím vás, zaznamenajte si to. Ďakujem veľmi pekne. Takže zoberieme si najprv prvého e, podpredsedu. Monsieur Newton Dunn, vous avez la parole. Pán Newton Dunn, ja som zmetený. Uh, Chcela som sa prihovoriť za pána Divu. Sme e, naozaj veľmi šťastní a máme obrovské šťastie, že ho tu máme, pretože mohol byť predsedom parlamentu až na pár sto hlasov. Tak e, chcel by som ho iba podporiť e, v pozícii druhého podpredsedu tohto výboru. Nož, začneme prvým podpredsedom. Nemáme nikoho iného na pozíciu prvého podpredsedu? Takže tu máme pani Strifler a musíme sa opýtať, či je to kandidatúra z politickej strany, kde minimálne 5 členov eh, je plnoprávnymi eh, členmi výboru. Áno, odpovede áno. Eh, pani Strifler, súhlasíte s tým, že budete prvou predsedničkou? To je mimoriadne dôležité. Áno, s potešením sa ujmem tejto kandidatúry a vyplnili ste aj prehlásenie o finančných záujmoch v prílohe 1 pravidel. Áno. Keďže tu nemáme nejakých ďalších kandidátov na pozíciu prvého podpredsedu, okrem pani Štrifler, opäť budeme hlasovať aklamačne. Ďakujem. Týmto prehlasujem pani Štrifler za zvolenú aklamačne v súlade e, s článkom 191 odsek 2 pod odsek 1. Ďakujem. A teraz prechádzame ďalej k zvoleniu druhého podpredsedu. Pred hlasovaním sa chcem opýtať, kto kandiduje na miesto druhého podpredsedu. Äh, ešte raz navrhujeme Nerča Devu. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour le poste de deuxième Existujú ešte ďalšie kandidáti na miesto druhého podpredsedu? Áno, teda musíme položiť rovnaké otázky. Teda, či je kandidát e, z politickej skupiny, ktorá má aspoň 5 členov podľa článku 13. Ďalej pán Deva súhlasíte s tým, aby ste boli druhým podpredsedom vo výbore. E, odpoveď bola bez mikrofónu, ale pani predsednička povedala, ďakuj, že ďakuje. Ďalšia otázka. Vyplnili ste prehlásenie o finančných záujmoch, tak ako je to v rokovacom poriadku. Áno, je to tiež tak, takže e, zdá sa, že nie sú ďalší uchádzači, preto navrhujem, aby sme aklamačne e, hlasovali o pánovi Devovi. Ďakujem. Tým e, je pán e, Deva e, zvolený podľa článku 71 odseku 2 E, článku 2 odseku 1 a je teda druhým podpredsedom výboru. Dobre, tretie miesto, kto je uchádzačom. Navrhujem pani Caniky. Ďakujem. Sú ďalší uchádzači? je to tak. Otázku prvú môžeme zodpovedať kladne. Teda kandidátka je z politickej skupiny, ktorá má viac ako 5 členov, vyplnila vyhlásenie o finančných záujmoch, súhlasí s kandidatúrou preto navrhujem, aby sme pani Caniky teraz potvrdili vo funkcii podpredsedničky. Tým sa pani Caniky aklamačným hlasovaním stáva podpredsedničkou, treťou podpredsedničkou výboru. Teraz prejdeme k voľbe štvrtého podpredsedu. Pán Martinez, áno, už som to povedal, zopakujem. Navrhujem pani Kretu na toto miesto. Písomne prejavila svoj súhlas s kandidatúrou a tiež vyplnila vyhlásenie o finančných záujmoch a je členkou skupiny, ktorá má viac ako 5 členov parlamentu. Toto vyhlásenie bolo písomné. Navrhujem teda, aby sme postupovali aklamačným hlasovaním. Ďakujem, tým sa pani Krety stáva štúdou podpredsedničkou. Teraz by som chcela poprosiť zvolených podpredsedov, aby zaujali miesta za predsedníckým stolom. Oui, bien sûr. Monsieur Deva. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Nous abordons maintenant le troisième point à notre ordre du jour, les questions diverses. A teraz budeme pokračovať tretím bodom nášho programu. Je to bod rôzne. Máte z vašej strany návrhy, ktoré by sme mali riešiť? Nie je tomu tak. Chcem sa vám teda poďakovať za účasť na ustanovujúcom zasadnutí a zajtra popoludní budeme pokračovať e, s našim riadnym zasadnutím. Budeme mať možnosť uvítať Billa Gates a e, budeme začínať už o 14. hodine, nie o 15. ale o 14. to vám pripomínam. Tým vyhlasujem Eh, ustanovujúce zasadnutie nášho výboru za ukončené.